a dodržiavať environmentálne a sociálne kritériá, ktoré budú rúčiť spravodlivosť a práva zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz kolegyňa Köstinger na dve minúty.